záveru tohto e, postupu a veľmi pekne ďakujem za veľkú podporu. Dámy a páni, rozprávu končíme, hlasovanie bude zajtra o 11.30. Ďalší bod nášho programu je návrh uznesenia technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky. V medne výboru pre dopravu a turizmus chcem dať slovo, dopravo cestovný ruch chcem eh, dať slovo Brianovi Simpsonovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako predseda výboru mám úlohu formálne predložiť toto uznesenie, ktoré schválil eh, výbor pre dopravu a eh, turizmus, to, ktorý hlasoval odmietnutí návrhy komisie tzv. flight and duty time ja, môj osobný názor sa trochu líši od návrhu výboru, od, od stanoviska výboru, no v každom prípade som e, predložil tento návrh. Ďakujem pekne za komisiu. Požiadam e, o, o slovo pána komisára Kalasa. Vážený pán predsedajúci, ctení členovia, návrh komisie o obmedzenia času letu nie je typickým legislatívnym návrhom. Je to e, nariadenie o bezpečnosti bolo schválené kompetentným regulačným orgánom zástupcov členských štátov 12. júla 2013 eh, veľkou väčšinou. Európsky, bezpe- Európsky bezpečnostný úrad e, dostal úlohu vytvoriť pravidla bezpečnosti v oblasti leteckej prevádzky. Môj osobný názor je, že podrobnosti by nem, e, tohto druhu by nemali slúžiť na politickú diskusiu, malo by to byť na diskusiu autorizovaných expertov s mandátom. Keď sme diskutovali s našimi partnermi v zahraničí, e, je pomerne náročne diskutovať s krajinami východu a juhu a vždy sme ich jednoznačne žiadali a, a pýtali sme sa, Žiadali sme o to, aby politické zasahovanie do bezpečnostných otázok eh, bolo vylúčené. Aby sa uľahčilo konštruktívne rozhodovanie, rád by som eh, niekoľko vecí vyjasnil, eh, pokiaľ ide o toto nariadenie. V prvom rade, pokiaľ ide úvodné ustanovenie 5 na, nariadenia, členské štáty môžu uplatniť a na svojich operátoroch ustanovenia, e, ktorí budú mať ešte väčší ochranný charakter ako to, čo je uvedené v nariadení na základe požiadavok členských štátov v súlade s vyžadovanými postupmi a, a pri zabezpečení ekvivalentnej e, bezpečnosti alebo ešte väčšej bezpečnosti. Po druhé, EU e pravidlá o home standby boli vyvinuté takým spôsobom, aby žiaden člen posádky nebol viac ako 18 hodín hore e, v službe. Komisia žiada e, prijať špecifikácie, certifikácie takým spôsobom, že žiaden člen posádky nebude na, e, v službe viac ako 18 hodín, nebude musieť byť hore, bdieť viac ako 18 hodín. Po tretie, pokiaľ ide o nočné lety, komisia žiada, aby bolo predpísané v špecifikáciách certifikácie, že letecká spoločnosť bude musieť uplatniť vhodný eh, manažment rizik únavy pre eh, lety dlhšie ako 10 hodín v noci. A po štvrté, jednotlivé subjekty vrátane zástupcov leteckých posádok budú naďalej zapojení pri ďalších budúcich diskusiách o obmedzeniach eh, času let, letového času. Európsky parlament môže rozhodnúť vetovať alebo nevy, nevetovať toto navrhnuté nariadenie a ponechať existujúce národné pravidlá na niekoľko rokov. Letový čas nie je neregulovaný biznis. Komisia bude rešpektovať vaše rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Groš. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Na úvod dve poznámky. Chcem sa poďakovať tým, e, ktorí pri tejto technickej problematike, ktorá nie je jednoduchá, prispeli k tomu, že sme získali férové informácie, informácie, e, za pomoci ktorých môžeme e, podporiť dobrú legislatívu. Ďakujem aj kolegovi eh, Kadravimu, ktorý sa eh, pokúšal vyjasniť eh, rôzne veci, aby otázky, ktoré boli u nás položené, boli presne zodpovedané. A myslím si, že stanovisko pána komisára to dnes potvrdilo. My v EPP máme prioritu a to je bezpečnosť a nikto nám nemôže vytýkať, že pôsobíme ako predlžená ruka priemyslu či iných lobbystov. Požadujem bezpečnosť pre personál a pre e, pasažierov. Návrh komisie e, ohľadne analýz a tie analýzy, ktoré sme aj sami urobili, sú jednoznačne pokrokom oproti tomu, čo sme mali v minulosti. Určite sa nedosiahlo všetko, čo si všetci želali, ale e, to, ten, kto tvrdí, e, že e, to je krok späť, ten sa míli. Upresnenie z úst pána komisára e, znamená aj v našich očiach, že to, čo v určitých krajinách, v určitých e, bodoch sa dnes reguluje prísnejšie, nemusí byť zarušené a to je e, dôležité pri takýchto opatreniach, že spolupracujeme aj s dotknutými osobami a preto ten štvrtý bod, pán komisár, je pre nás veľmi dôležitý. Dúfam, že aj v budúcnosti bude dialog objektívnym dialogom a nebude dialogom, kde sa budú skresľovať pravdy, tak ako to bolo teraz. Ďakujem. Nasleduje pán L. Kvadraj na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda komisie, vážení kolegovia, chcel by som na úvod povedať, že táto téma je veľmi dôležitá a nabitá emóciami. Ale musíme si najprv v kľude pozrieť, ako sa veci majú, až potom vyvodzovať závery. Ale najprv niekoľko slov k postupu samotnému, pretože sa kritizuje, ale už sa o tom hovorilo. Je to predsa nasledok legislatívy Európskeho parlamentu, ktorú sme pred niekoľkými rokmi prijali a vtedy sme vedome konštatovali, že e, týmito technickými otázkami sa zaoberať nemusíme. Na to sú odborníci. To trvalo tri roky a minulý rok sa chopila práce. Komisia stretla sa so zúčastnenými stranami, bolo prijaté rozhodnutie, akceptovali ho experti z členských štátov. A teraz sa touto témou zaoberáme my a máme možnosť e, povedať svoje áno alebo nie. V ostatných týždňoch sme si toho vypočuli veľa na túto tému Niektoré kritické e, body chápem, ale je faktom, že máme právo veta, ktoré je možné e, použiť e, po obsahovej stránke, ako kolega Brian Simpson povedal, keď objektívne porovnáme to, čo máme na stole teraz a porovnáme s národnými bezpečnostnými pravidlami, môžeme konštatovať, že v 95 prípadov to je materiál rovnocenný, ba lepší. Predmetom dnešnej diskusie je, že túto legislatívu neporovnávame s národnou, ale s praxou a vďaka Bohu prax v mnohých prípadoch je oveľa lepšia ako minimálne bezpečnostné požiadavky ustanovené zákonom. A síce takže existujú rôzne tarifné dohovory a iné dohovory, ktoré umožňujú čas oddychu. Teším sa, pán komisár, že ste dnes večer ešte raz zopakovali, že existujúce systémy a sociálna legislatíva, e, ktorá ide nad rámec týchto ustanovení, aj naďalej bude e, možná, ak to povedie k väčšej miere bezpečnosti. Nechcem teraz spomínať všetky prípady, ale e, dôležitým bodom je napríklad doložka o tom, že sa ustanovenia nemôžu zhoršiť e, oproti doterajším alebo e, doložka, že nočné lety budú e, kontrolované a sledované prostredníctvom systému riadenia rizika únavy. To je e, dobré, je to dobré, pretože sme na tom spolupracovali aj so zúčastnenými stranami. Takže ďakujem túto požiadavku, e, teda mali by sme požiadavku komisie e, podporiť aj vzhľadom na prehlásenie komisie. Nasleduje pani Meissner. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár Kalas, za vaše vysvetlenie keď som poprvýkrát počula o tom, mm, o čom tu dnes hovoríme, bola som pomerne skeptická, nebola som si stačí tento návrh. Je dobrý, ani som si nebola aj stačí e, e, to, čo bolo prijaté v roku 2008, bolo dobré a síce, že komisia s EASO sa má teraz dohodnúť na relevantných časoch odpočinku v tejto oblasti. Viedli sme veľa diskusí, mali sme hearing v našom výbore a tiež som hovorila s e, pilotmi aj s odbormi a to dopracovala som sa k tomu záveru, že tento návrh je dobrým kompromisom a preto je treba ho podporiť. Samozrejme, vždy to môže byť lepšie. Vedome hovorím o bodoch, ktoré sa kritizujú. Aj v hearingu sme počuli, že maximálne doby letov v noci nemôžu prekročiť viac než 10 hodín. V USA sa lieta v noci len 9 a teraz tu máme 11 na miesto 11.45, než bolo predtým. To je samozrejme viac než 9 e, a keď to porovnáme s USA, e, tí majú o toľko kratšie kľudové e, doby, potom si myslím, že je oveľa lepšie mať týchto 11 hodín, ale mať viac kľudových hodín, najmä keď sa prelieta viac časových zón. Takže si myslím, že tento návrh je z mnohých aspektov podstatným zlepšením status quo v mnohých členských štátoch a je aj zlepšením oproti tomu, čo sme doteraz mali na európskej úrovni. A na tom predsa e, záleží, už sa tu tiež spomínalo, že keď istý členský štát to bude chcieť urobiť ešte lepšie, vytvoriť e, lepšie podmienky, alebo ak tak budú chcieť urobiť jednotlivé letecké spoločnosti, nech sa páči. E, rozhodujúce je, že tento návrh predstavuje veľký krok vpred. Je to kompromis. Letecké spoločnosti ním neboli vôbec nadšené. No, takže je tu veľký pokrok, pokiaľ ide o bezpečnostné podmienky, ktoré budú teraz platiť v celej Európe. Len v troch členských štátoch, čo sa týka jednej podmienky, sú momentálne lepšie podmienky než v tomto návrhu. A teda navrhujem, aby naša politická strana e, zamietla tento návrh, teda podporila e, uznes, ak by sa teda uznesenie podporilo, potom by sme e, celú prácu robili zbytočne a podporili by sme dnešný status quo, to je oveľa horšie než to, čo máme v aktuálnom návrhu. Ďakujem pekne a na dve a pol minúty má slovo pán Kramer, pán predseda, kolegyne, kolegovia. V 2009 v Buffalo došlo k pádu lietadla, kde zahynulo 50 ľudí, pretože lietadlo spadlo na obývanú oblasť. Obaja piloti zaspali a to, že spali, eh, bolo zjavné z black boxu z čiernej skrinky a potom si povedali v USA, že 9 hodín stačí a viac nie. Od toho sme my ešte na míle vzdialení. Každý pilot e, priznáva, že už niekedy zaspal a e, dokonca sa zistilo, že zaspal aj kopilot. V auguste 2013 tiež zaspali obaja piloti nad Britániou, ale vďaka Bohu sa nič nestalo. Dnešný materiál je e, výsledkom nariadenia 2016-2008 kde sa navrhuje, aby sa eh, stanovili v celej Európe letové časy za zohľadnenia aktuálnych technických poznatkov. Desiatí vedci na objednávku EAS a štyri ďalšie štúdie konštatovali, že 10 hodín je maximum, v opačnom prípade ohrozená bezpečnosť a podľa toho sa treba riadiť. Prečo, pán Kalas, teraz navrhujete 11 hodín, pretože z Európy e, do, na východné pobrežie trvajú lety 11 e, hodín a potom by ste ste museli tretieho pilota angažovať a to by znamenalo 1,50 euro viac na každú letenku. A ja nepoznám nikoho, kto by povedal, že radšej ušetrí 1,50 euro a nebude sa musieť strachovať, či pilot nezaspal. Takže bezpečnosť pasažierov to musí eh, byť eh, našim cieľom. Tri roky eh, žiaden pohyb v tejto veci a krátko pred diskusiou prichádzate s takýmito krôčikmi a chcete ohroziť túto bezpečnosť. To je bláznivé, to nemôžeme akceptovať. Čo sa e, udeje, ak sa zopakuje udalosť z Buffalo 2009 v Európe? Okamžite by sa zmenila legislatíva a určite by sme prijali minimálne americké pravidlá. Čo by sa udialo pri takomto nešťastí? E, by ste boli na vine, e, vy by ste museli preniesť zodpovednosť, lebo ste neakceptovali 10 hodín, ktorý, ktoré navrhli experti a tiež kolegovia, ktorí ktorí by zajtra hlasovali proti nášmu uzneseniu. Takže prosím, hlasujte za naše uznesenie v znamení bezpečnosti pre e, osadenstvo, pre posádku a pre pasažierov. Ďakujem. Mr. Kramer, will you accept blue card from Madame Meissner? Pán Kramer, máme tu pre vás modrú kartičku od pani Meissner. Akceptujete ju? Nech sa páči, pani Meissner. Vážený pán kolega, Áno, samozrejme, že bezpečnosť v doprave je pre nás veľmi dôležitá. Hlavne v našom výbore hovoríme o všetkých e, dopravných prostriedkoch z hľadiska bezpečnosti. Ale nemyslíte si, že práve bezpečnosť vo vzduchu nad Európou je veľmi vysoká. Keby to bolo naozaj tak, ako ste to povedali vy, že toľko pilotov stále zaspáva, tak e, by sme neboli zakročili už skôr. No a e, ďalšia vec, viete, že piloti e, majú možnosť povedať, že nie sú fit for flight a že teda sa môžu nahlásiť ako neschopní letu. No, chcel by som vidieť toho pilota, ktorý to prizna, že je unavený, aby ho nevyhodili, ale toto uznesenie mohlo byť lepšie, ale e, tie vykonávacie predpisy, veď tie vôbec nepoznáme, veď sme ich ani nevideli, ale o tom budeme hlasovať. Tam je totižto e, uvedených 12 aj pol hodiny a to je viac e, o 3 hodinu, než je možné už teraz. Čiže my sme neinformovaní, budeme hlasovať o niečom úplne neinformovaní a to je neakceptovateľné. Samozrejme, že chcem celú európsku úpravu. A to ste tu vy, pán Kalas. Nie, aby každá krajina mala svoju vlastnú úpravu. Nie. Práve preto 10 hodín maximum je potrebné e, nasledovať názor vedcov. Ďakujem pekne. A teraz pani Foster, nech sa páči, máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v mene mojej skupiny som naozaj veľmi sklamaná z tohto uznesenia, ktoré prichádza do pléna. A ešte je tu väčšia frustrácia vzhľadom na tie dezinformácie, ktoré tu kolujú. Ja mám všetky informácie, ktoré potrebujem, pán Kramer. Keby ste potrebovali, poskytnem. Uh, ja som eh, pôsobila 25 rokov v leteckom sektore, predtým, než som sa stala poslankyňou a zaobrala som sa obmedzeniami eh, času letu, naozaj väčšinu tohto času, keďže eh, som bola členkou a vyjednávačkou v odboroch. A ja mám naozaj veľmi pozitívne skúsenosti. Môžem vám povedať, že som naozaj tá posledná, ktorá berie na ľahkú váhu bezpečnosť, keďže som uvádzala povinné poskytovanie informácií v EÚ. Tiež som sa zaobrala bezpečnou situáciou v roku 2011, teda po, 9, po 11. septembri a tak ďalej. Čiže priemysel, EASA a tak ďalej, všetci boli zapojení do týchto diskusí, vychádzajúc z vedeckých poznatkov naozaj najnovšieho, najnovšieho typu. Pokiaľ ide o obmedzenie e, letovej dĺžky Eh, je potrebné takéto kritéria vnímať eh, ako balík, nie ako nejakú izolovanú požiadavku. Tento balík opatrení obsahuje viacero vítaných ustanovení s cieľom zlepšiť bezpečnosť eh, v regulácii ako takej. Tieto zmeny uplatňujú prísnejšie pravidlá než tie, ktoré sa uplatňujú teraz v mnohých krajinách, ako napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku. Čiže toto eh, nariadenie nemá žiaden eh, mandát vplývať na eh, kolektívne vyjednávanie. Nie je to len taký regulačný rámec, ktorému ide hlavne o bezpečnosť. Samozrejme, že budú platiť pravidlá, ktoré sú veľmi prísne s cieľom dosiahnuť najvyššiu mieru bezpečnosti. Aby som to uzavrela. Úrad civilného letectva v Veľkej Británii a národné orgány v členských štátoch a vlády členských štátov podporujú túto revíziu. A ja dúfam, že sa nám podarí zamietnúť toto uznesenie. V každom prípade by som rovnako navrhovala, aby e, sa e, všetci obratili na e, výbor pre dopravu jeden rok po zavedení do platnosti tohto nariadenia, aby sme to znovu prediskutovali. Ja som z ostrovnej krajiny, ktorá sa spolieha na bezpečné a spolahlivé dopravné služby, hlavne pokiaľ ide o leteckú dopravu. Preprava ľudí a tovarov sa deje práve hlavne toto cestou a naozaj ubezpečujem všetkých, že naši pacienti môžu byť, naši pardon, pasažieri môžu byť kľudní, že e, naozaj kontroly sa robia efektívne a bezpečnosť je daná. A práve preto moja skupina podporuje uznesenie, pardon, nie uznesenie, ale nariadenie v tomto texte, v tejto verzii. Ďakujem pekne. A teraz dá slovo pani Wills. Ďakujem pekne. Návrhy e, komisie, pokiaľ ide o e, služobné hodiny a letové hodiny, e, toto je naozaj ohrozujúce a absolútne ne zodpovedné. A tie pravidlá, ktoré sú predložené, spôsobia to, že nás je otázkou, otázkou času, kedy unavení piloti spôsobia nejakú nehodu. Už teraz petina prípadov, incidentov vychádza práve z veľkej únavy, z nadmernej únavy pokiaľ ide o posádku, e, tieto e, môžu e, v noci letať až 12,5 hodiny, hoci vedci hovoria o maxime 10 hodín pilot môže pristávať s plným lietadlom po tom, čo bol väzný 22 hodín bez spánku. Unavený pilot v prípade núdze nebude schopný reagovať správnym spôsobom bezpečnosť pasažierov e, musí e, mať prioritu pred e, profitmi aerolíniek, pretože o to ide v konečnom dôsledku. Piloti a zvyšok posádky by nemali byť zdrojom úspor na zlepšenie bilancií leteckých spoločností. To nie. Komisia vo svojich návrhoch odporuje piatim odborným štúdiám, ktoré zadala väčšinou práve EASA. Komisia rozhodujúce eh, bezpečnostné opatrenia posunula do oblasti soft law, kedy eh, Európsky parlament nemá možnosť eh, sa vyjadriť, spolurozhodovať. Parlament musí zajtra návrh komisie odmietnúť a vyzvať komisiu, aby prišla s lepším návrhom legislatívy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz pán Kun, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. No, myslím si, že to je celé veľmi nabité emóciami, tá téma, ktorú tu zaoberáme, bezpečnosť letovej prevádzky. Toto je prvotné právo leteckých pasažierov, aké vôbec existuje. A preto je aj správne, že parlament svojho času v spolupráci s komisiou a parlamentom zriadil pracovnú skupinu, ktorá mohla pracovať nezávisle. Boli tam členovia EASI, boli tam členovia národných bezpečnostných e, úradov a boli tam aj piloti zastúpení a ostatný e, personál, ktorí všetci prispeli svojimi skúsenostiami a mali možnosť prejaviť svoj názor 50 expertíz, e, ktoré existujú, boli zadané aj rôzne e, štúdie a tak ďalej. No a e, vidíme zníženie nočných letov z 1.45 na 11 hodín a ten nočný blok bol rozšírený a je tu aj manažment únavy, ktorý je potrebný, aby si mohli piloti oddychnúť pri interkontinentálnych letoch. Opakujem, ide o interkontinentálnych kontinentálnej lety naprieč časovými zónami, tak aj tým sa má umožniť, aby tam mohli naozaj e, pracovať e, náležite, aby si mohli oddychnúť a tak ďalej. A ďalšie a ďalšie veci, ktoré tam boli zavedené a ja si myslím, že je dôležité, aby sme na to reagovali. No a keď e, tu vzniká takáto nespokojnosť, keď sa hovorí, že nočný let 11 alebo 10 hodín, pán komis jasne poukázal 18 týždňov 18 hodín za týždeň. To je e, vyjednané a všetko, čo je nad 10 hodín v noci, e, toto sa bude riadiť e, systémom riadenia rizik. Toto všetko máme a práve preto to uznesenie, ktoré ste vy predložili, pani predrečnička, preto nemôžeme toto uznesenie podporiť. My chceme, aby už teraz platili podmienky bezpečnosti letovej prevádzky, minimálne štandardy, aby všetci leteckí pasažieri na našom Single European Sky mali rovnaké, rovnaké bezpečnostné podmienky. Ďakujem pekne. Máme pre vás modrú kartu. Pán Kun, akceptujete ju? Pán Kramer sa s ňou hlási. Spomínali ste a sú Viete, že Európsky dvor auditorov podľa výskumov, ktoré urobil, dospel k záveru, že EASA je najlepšou lobistickou skupinou v leteckej doprave pred všetkými ostatnými lobbystami a to sa tu potvrdzuje. To sa potvrdzuje pri právach pasažierov a letecké spoločnosti každý rok 30 miliard eur dostávajú od daňového poplatníku, pred, poplatníka, pretože nechcú platiť DPH a kerozinovú daň za medzinárodné lety. Toto musia zaplatiť daňoví poplatníci. To už je tretí prípad zvýhodňovania EASI. Čiže, čiže čo si o tom myslíte? Vážený pán kolega, ja samozrejme poznám vašu politickú argumentáciu, ktorú tu neustále opakujete na každom možnom podujatí, pokiaľ ide o kerozinovú daň a tak ďalej. No, e, EASA je Európsky úrad pre letovú bezpečnosť, nemá žiadne hospodárske ciele a nie je ani politicky ovplyvniteľ. To treba povedať jasne. V opačnom prípade by ste mohli toto isté hovoriť napríklad o nemeckom úrade pre e, mm, letovú bezpečnosť e, v Británii a tak ďalej. Povedal, že všetci sú kúpení, e, všetci sú predajní a chcú len maximalizovať zisky leteckých spoločností. Tak nie je a proti tomu sa musím aj výrazne ohradiť. Ďakujem pekne. Pán Fleckenstein tu nie je, preto by som dal slovo pánovi Benionovi. Nech sa páči. Oh, you, uh, has... Ďakujem, pán predseda. No, toto nie je zrovna najjednoduchšia téma na zapracovanie sa. A naozaj eh, je potrebná veľká miera obozretnosti, keď príjmame rozhodnutia. Hovorí mi tu, hovoria mi tu, že e, piloti neustále zaspávajú. Myslím, že nikto nechce, aby tomu tak bolo. Hlavne my poslanci nie, ktorí cestujeme naozaj veľmi často leteckou dopravou. Bezpečnosť leteckej dopravy je pre nás najdôležitejšia. A momentálne v každej krajine platia iné pravidlá a toto nie je bezpečné pre pasažierov, ani pre pilotov, ani pre ostatných členov posádky. Tieto opatrenia chcú uzavrieť tie medzery, ako napríklad oddychové časy alebo prekročenie viacerých rôznych e, časových zón. Toto sú medzery, ktoré existujú. A chceme, aby e, piloti, ktorí prešli štyrmi, e, štyrmi časovými zónami, aby nemali ďalšiu možnosť oddychu. Mm, takže je potrebné prijať opatrenia. Samozrejme je to komplikované. Nemôžeme si tu vyberať jednu alebo dve požiadavky bez toho, aby sme sa pozreli na to ako na celý balík, ako na balík nemôžeme politicky rokovať e, o bezpečnostných otázkach. Nie, musíme vychádzať z vedeckých dôkazov, z expertných znalostí. Samozrejme, že vedecké poznatky sa vyvíjajú a práve preto sa predpokladá revízia o tri roky. To je veľmi dôležité. Je to dôležité pre bezpečnosť pasažierov, pilotov aj zvyšok posádky. A tieto pravidla potrebujeme už teraz, aby sme mali bezpečnosť leteckej dopravy v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz dostáva slovo Pani Lichtenberger, nech sa páči, máte dve minúty. Vážené dámy a páni, pán komisár, e, teraz ste nám predstavili body, ktoré čiastočne sa zakladajú na regulácii alebo na budúcej regulácii, ktorú nám počas e, diskusiách e, vo výbo- na výbore nebolo, čo nás nebolo vôbec predložené. Mám vám teraz dôverovať? Podľa mňa sa tu považa- požaduje trošku veľa. Pokiaľ žiadne návrhy, žiadne jasné stanoviska neexistujú o tom, ako to v praxi bude vyzerať, nemôžete predsa požadovať od nás, aby sme sa jednoducho spolahli na vaše slovo, na takéto e, znázornenie toho, čo sa možno zlepší alebo zmení v návrhu. Pokiaľ tu nebude predložené nič konkrétne, nemôžeme o tom hovoriť. Nie je zázrak, že táto téma E, o tejto téme sa tak emocionálne diskusie. Nastávajú tu tri otázky, ktoré chcem spomenúť. Poprvé, prečo sme pre vodičov, pre vodičov nákladných vozidiel máme prísnejšie pravidlá bez e, nejakých väčších medzier pre aerolinky, prečo sa predkladajú štúdie a len také, ktoré sú v záujme, argumentujú v záujme leteckých spoločností a prečo sa tešia letecké spoločnosti nad vašim e, návrhom, ako aj nad návrhom o právach pasažierov. Dôsledky sú v, e, vo vede častokrát e, sa skúmajú nepravidelné smeny, práca v noci. Tieto všetky faktory vedú, vedú k vyššej úrazovosti. Pán komisár, pokiaľ toto budete ignorovať, tak si myslím, že sa vydávate na veľmi nebezpečnú cestu v tomto parlamente. My musíme doložiť, že konáme, preukázať, že konáme v záujme občanov a nie izolovaných natlakových skupín, ktoré i v tomto prípade e, pracovali veľmi intenzívne. Ďakujem. Ďakujem. Pani Lichtenberger, akceptujete e, blue card od pána Lightfrieda. Nech, nech sa páči, pán Lightfried. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. Chcel by som využiť túto príležitosť a pogratulovať vám. Myslím si, že to bolo uznesenie zelených, ktoré viedlo k tomu, že sa niečo stalo, s čím sa nerátalo, že sa veci postupne dostanú do pohybu. My sme aj súhlasili a myslím si, že je to dobré. Keď teraz sa veci dostanú do pohybu, čo by bolo potrebné pre vás, aby ste mohli povedať, že už je ten pohyb dostatočný a môžeme my e, sa k tomu pridať. E, táto otázka sa dá spracovať jednoducho. Pokiaľ výsledky vedy v tejto oblasti sa komplexne zhodnotia, tak potom budem spokojná s návrhom. Ale pokiaľ e, stand-by a čas letu spolu budú e, takto a bude len slúbené, že sa čas e, bdelosti nemôže e, prekonať, tak nemôžem s tým súhlasiť. Pokiaľ táto úprava je len dobrovoľná a štátom sa umožňuje možno len, aby išli ďalej vo svojich pravidlách, to nemôžem akceptovať. Ale pokiaľ budú jasné a zreteľné návrhy, tak potom žiaden problém len ich chcem v písomnej podobe. Len nejaký slub tu pred plénom e, vo všeobecných slovách mi nestačí. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Koch Dieter Lep, rozpravedlím sa, pán Henin, minúta. Ďakujem pekne. Bezpečnosť eh, eh, je kľúčová v leteckej doprave. doprave. Ide o otázku organizácie a úpravy a práve eh, preto momentálne je letecká doprava najbezpečnejšou vďaka profesionalizmu tých, ktorí pracujú v tejto oblasti, hoci majú čoraz viac úloh obmedziť čas letov, ako navrhuje komisiu, to je mm, ohrozenie bezpečnosti pasažierov aj Eh, pilotov. Eh, britská štúdia na 500 pilotoch poukázala na to, že polovica pilotov už počas letu zaspala a eh, v prípade tretiny z tých, keď sa zobudili, zistili, že aj kopilot zaspal. Takže obmedzenie nočných služieb pre všetkých, pre pilotov, pre zvyšok posádky. Samozrejme, že je potrebne prísne obmedziť časy standby a letové časy, pretože každá hodina dodatočná prospieva iba akcionárom, ale bezpečnosti nie. Prečo by mali pracovať zamestnanci v tejto oblasti dlhšie ako 11 hodín? Ďakujem pekne a ďalším rečníkom a dve minúty je pán Koch. Nech sa páči. Pán predseda, v prvom rade by som našim pilotom a personálu eh, poďakovať za ich vzornú prácu prispievajú významne k skutočnosti, že máme zrejme najbezpečnejší letecký priestor vo svete. A e, nie dá sa to robiť ešte e, bezpečnejšie a, a Európska komisia dostala úlohu od nás spolu s, v spolupráci s EASE e, pripraviť návrh zákona o pracovnej dobe personálu. Za 4 roky sa zhodnotilo asi 40 štúdí. Tento E, súčasný návrh nejde tak ďaleko, ako to očakávali piloti, ale v žiadnom bode nezhoršuje súčasnú situáciu. Keď zamietneme návrh komisie, tak bude preč zo stola a nebudú ani malé kroky e, v záujme letového personálu, no všetko zostane v e, status quo tieto kritizované štandardy budú pokračovať v ďalších rokoch. Ak sa však príjme táto legislatíva, bude to podľa mňa viesť k zlepšeniu a to podporujem. V prvom rade budeme mať minimálne európske štandardy, ktorý, ktoré budú e, prijaté e, v spolupráci e, s odborovým zväzom, čo je možné, je možné potom dojsť k sprísneniu. Ďalej, lepšie vyrokované tarifné zmluvy budú nedotknuté. Ďalej, a bude naďalej 30 hodín denný let, ktorý samozrejme sa môže znížiť až na 9 hodín. Po štvrté, maximálne prípustný letový čas v noci sa v každom prípade z 11 a 3 čtvrte na 11 hodín zníži. Ďalej je tu časové okno, e, ktoré sa potom rozšíri e, e, a dôjde k zredukovaniu o 2 hodiny a po šieste princíp bude zavedený o čo dlhší čas letu, o to dlhšie aj doba na zotavenie, minimálne 12 hodín. A po 7, po 7 eh, dňoch eh, bude 48 hodín, 48 eh, hodín oddych, ako i ďalšie pravidlá. Myslím, že to budú veľké pokroky. Ďakujem pekne. Pán Koch, akceptujete modrú kartu od pána Klamera? Nech sa páči, pán Kramer. V Spojených štátoch e, sú, je to 9 hodín počas noty a Spojené štáty ne, nie, nie sú ako vzorový príklad, ale skôr naopak je to. A vy akceptujete o 4 hodiny viac, ako je možné v Spojených štátoch. A to nám chcete predať ako úspech, to predsa nemôže byť pravda pán Krab, pán Kramer, e, jednoducho ma počúvajte, nočné časy, e, my to, vy to zmišavate deň a noc, to môžete robiť sami, okrem toho sú ešte i ďalšie kritéria, napríklad čas pred, e, čas oddychu pred letom, v každom prípade je to lepšie ako americké riešenie. Ďakujem pekne. Pán Lightfried, dve minúty, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme teraz v takej hlúpej situácii. Ehm, poviem to úplne otvorene. Je preto hlúpa, lebo sa zdá, že sme neboli v stave dosiahnuť ospokojivý e, výsledok pre, mnoho, pre rôzne strany. Pred týmto rozhodnutím sme e, diskutovali s mnohými, s odbormi, s priemyselom, diskutovali sme s pilotmi a na záver e, boli isté pochybnosti o návrhu komisie. Dnes počas tejto diskusie to už bolo viackrát povedané, e, čo to spôsobilo. Prvá myšlienka, ktorá prišla vo výbore a ktorá je zmysluplná, bola diskutujme s komisiou, tu sa to musí ešte vylepšiť a zmeniť. Ako? Tam sú zrejme rôzne prístupy, ale čo sa potom stalo? Komisia E, otáľala a nechcela nič zmeniť. A to podľa mňa je dôvod, pre ktorý odmietol výbor pre dopravu tento návrh. A teraz zrazu prichádzajú návrhy. Teraz prichádzajú návrhy, aby počas týždňa zajtra už dostaneme e, e-mail od komisie, kde sa niečo navrhuje, ale takto to nejde. Nie je možné počas 3-4 hodín od rána až do hlasovania rozhodnúť o tom, čo uh, sa má odhlasovať. To je neseriózne. A na rozdiel od iných tém, o ktorých sa diskutuje, je bez, letová bezpečnosť veľmi dôležitá téma. Preto môj návrh je, zajtra by sme nemali e, hlasovať, mali by sme si e, preveriť, čo hovorí komisia a oddialiť hlasovania. Keď sa nič zásadné nezmení, tak ja skutočne nevidím dôvod hlasovať za. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Durant. Hola. Bon. OK. Mike. OK. Ich weiß nicht, ob ich in der politischen Neviem, či No, či mi niečo neušlo z hľadiska nášho rokovacieho poriadku, ale toto som ešte nepochopil. Eh, možno by ste mohli vysvetliť, prečo je tomu tak. OK, let's continue. Dneska je na bunde, možné. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Postup, v rámci ktorého sa máme vyjadriť k návrhu, ktorý nám bol predložený, e, neumožňuje nášmu zhromaždeniu vôbec poupraviť ani posilniť tento text vôbec nie formou návrhov v poslednej minúte. Čiže vystáva otázka, či tento návrh bude alebo nebude zlepšením v porovnaní s národnými a európskymi pravidlami, ktoré teraz platia a sú úplne nekompletné a nedokonalé. Táto otázka e, je skrátka falošná diskusia, nespam diskusia, pretože e, my môžeme buď zobrať alebo nechať, ale kladieme tu ďalšie otázky. Sme naozaj e, presvedčení, že po 11 hodinách v prípade nočného letu bude stále ešte pilot obozretný a dostatočne obdelí na to, aby riešil núdzové prípady. Keď bude v stand-by ešte predtým do dobu 20-22 hodín. Naozaj sme ochotní akceptovať e, to, že e, piloti v takejto situácii budú môcť e, fungovať. Rôzne vedecké štúdie, vrátanie tých, ktoré zadala EASA pri príprave tohto textu, nám hovoria presný opak. Takže, pán predseda, vážené kolegy, vážení kolegovia, naozaj ide o bezpečnosť cestujúcich aj všetkých na palube, personálu. Nemáme právo pochybiť v tejto situácii. Ak si nemyslíme, že sa milia všetci e, veci v prípade e, zlých klimatických podmienok, e, v prípade núdzovej situácie. Bude potrebné, aby zasiahol pilot. a V tom prípade musí byť naozaj v deli, fyzicky aj mentálne. Musíme zamietnúť tento návrh z dielnej komisie a obratiť sa vás, pán komisár, aby ste prišli s novým návrhom, a zohľadnili odporúčania najnovšie vedeckej obce. Takže toto je vaša úloha, pán komisár. Ďakujem pekne. A prepačte, rád by som chcel požiadať všetkých ľudí na tribúne, aby netlieskali, aby nerušili poslancov v tejto rozprave. Nie je to v súlade s našimi pravidlami. A teraz Chcem požiadať pani Durand, či akceptujete eh, modrú kartu od pani Meissner. Áno, nech sa páči, pani Meissner, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Milá kolegyňa Durand, predtým som povedala už vo svojom prejave, že to nie je dokonalý návrh a vieme si predstaviť i lepší, ale pokiaľ si teraz rozmýšľam, slíme, že keď zajtra budeme, by sme hlasovali za toto uznesenie a tým odmietli tento návrh, myslíte si, že potom sa bude dohľadne všetko tak perfektné, ako si to želáte? A na druhej strane, chcete skutku, aby keď zajtra tento návrh bude odmietnutý, aby neobávate sa, že budú pokračovať ešte horšie podmienky ako tie, ktoré máme v tomto návrhu? No počúvate, pani Meissner, pokiaľ ide o bezpečnosť, nemáme naozaj právo pochybiť a myslím si, že dnes komisia e, prichádza s riešeniami na poslednú chvíľu. E, my musíme odmietnúť túto úpravu a musí potom komisia pripraviť nové predpisy, ktoré nás uspokoja, nie nás ekológov, ale aby uspokojili bezpečnosť nás všetkých. Čiže my dnes môžeme povedať iba áno alebo nie a my musíme povedať nie, nechceme takýto text, nech komisia pripraví nový, seriózny, zohľadňujúc vedecké poznatky, aby sme mohli naozaj dosiahnuť pokrok, harmonizáciu pre všetkých a nie ponechať každému možnosť riešiť si veci na svojom vlastnom eh, piesočku, keďže letecká doprava je transnárodná európska otázka svojou povahou. Ďakujem pekne. A ďalší rečník je pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Ach, predstavme si, že to, čo je potrebné, nie je potrebné. Zdá sa, že komisia sa snaží zmeniť nariadenie pre letové časy pre pilotov tento návrh je e, vlastne obhajovaný e, istou retorikou. Komisia opäť ukazuje e, presne, komu slúži, bez toho, že by to skrývala. To sú, i keď to veľké letecké spoločnosti nepriznávajú, ide tu skutočne o útok na práva zamestnancov a komisia im v tom pomáha. Nie je dostatočné pre komisiu, aby pres, e, presadzovala monopolizáciu sektoru ani e, to, čo sa deje. To, čo skutočne chce komisia, je zvýšiť zisk, e, zisk leteckých spoločností na úkor zamestnancov a pasažierov. Akceptujete modrú kartu od pána Henina? Áno, pán Hedin, Henin, nech sa páči. Pán Ferrera, môžete mi povedať, čo si myslíte o tomto parlamente, ktorý bude rozhodovať o životoch ľudí, bez toho, aby musel skladať účty, a ktorý eh, podporí, eh, podporí eh, takú úpravu, ktorej tlieskajú v našom publiku zamestnanci? Pán Ferrera, nech sa páči. Kolega Ena, kom disse Estamos habituados a ver que entre... Ako práve bolo povedané, my vieme, aké záujmy komisia zastupuje, ale žiaľ i väčšina tohto parlamentu. A dnes, a vďaka a Bohu, sa zúčastňujú i e, zamestnanci na tejto diskusie. A v úvode svojho prejavu som to už povedal. My sa postaráme o to, aby parlament zastavil úmysly komisie, ale pokiaľ to nepôjde, tak budeme e, vyjadrovať našu opozíciu a podporovať pracovníkov v rôznych krajinách. A teraz začína HDI. Prvý rečník, pán Tarant, jedna minúta. Thank you. Ďakujem. Použím uh, jazyk uh, zakódovaný, ktorý len komisára ja bude im rozumieť. Takže uh, máme letecké spoločnosti a dostávame rôzne odpovede na základe rôznych pohľadov. Komisia musí e, zhodnotiť, či spoločnosti robia správ, správne veci a zamestnanci pre vodičov sme stanovili oveľa kratšie e, časy. Myslí si komisia, že je oveľa pohodlnejšie byť v lietadle ako v nákladnom aute. Možno, že by nebolo dobre akceptovať pilotov tak, e, takým spôsobom, čo sa im nepáči. No, uvidíme, ako dopadne hlasovanie zajtra. V každom prípade EPP nie je jednotná. Ešte raz, čo je podstatné pre mňa, je, aby som sa bezpečne dopravil domov, aby to boli šťastní a spokojní šťastní a spokojní piloti. A chcem, aby i komisár pre dopravu bol takýto šťastný a spokojný. Takže ďakujem, ďakujem pekne. Slovo má pán Paška. Predsedajúci, vážený pán komisár, minulý mesiac britský denník The Sun priniesol informácie o incidente na palube civilného lietadla Airbus 330, keď počas dlhého letu ostalo riadenie lietadla na automatike, pretože obaja piloti zaspali

Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem len opraviť posledného rečníka, pretože informácie, ktoré práve zverejnil teraz, neboli správne. Keď sa to preskúmal uh, orgán pre letovú bezpečnosť, uh, takéto neboli skutočnosti. A preto som si istá, že by súhlasil so mnou, že musíme byť veľmi opatrní keď sa pozeráme na jeden z najbezpečnejších priemyslov vo svete, v Európskej únie, že neexistuje e, že existujú e, informácie zavádzajúce, ktoré, e, ktoré vysielajú signály. Takéto pripomienky, pán predseda, ktoré robia niektorí kolegovia, si myslím, že sú mimoriadne nevhodné a úplne neprofesionálne. A pokiaľ

komisár, rada eh, by som sa vyjadrila k osobnému eh, listu, ktorý som od vás dostala. Rozhodnutie gestorského výboru označujete za nedorozumenie vzniknuté z nesprávnych informácií z médií. Pýtam sa, eh, kde beriete právo rozhodnutie takéhoto odborného výboru takto znevažovať Eh, keď čítame eh, ďalej váš list, vyzerá to ako keby to bol lobistický eh, list leteckých spoločností a preto sa pýtam, čo dostávate za túto vašu činnosť. Musím povedať, že keď za týchto okolností sa rozhodnutie tohto parlamentu reviduje, potom si kladiem otázku, či je to skutočne správne a či je to v súlade s bezpečnosťou e, pasažierov a e, pilotov. Ďakujem a posledný je pán Simpson. Uh, uh, pán predseda, vystupujem v KHDI lebo ma tu znepokojí jedna vec, a to retorika z úz niektorých poslancov, e, z ktorej vyplýva nedostatok e, dôvery nielen v EASu, ale aj v vlastných e, národných regulátorov. Ľudia hovoria o tom, že bezpečnosť nie je postačujúca, že pasažieri sú ohrození a tak ďalej. A to zaznelo z úst rôznych národností. Ale stále platí, že každý jeden z národných regulátorov podporil tento návrh. Nemecký, belgický, španielský a tak ďalej. Všetci podporili toto nariadenie. Čiže musím povedať, že je tu naozaj veľká miera dezinformácií, ktoré tu kolujú. A pokiaľ ide o tých dvoch pilotov, ktorí zaspali, No, nášmu kolegovi zo Slovenska by som chcel povedať, nikdy neverte ničomu, čo vidíte v britských e, novinách. To je prvá vec, prvá rada. A po druhé, padlo rozhodnutie, že to tvrdenie bolo nesprávne a povedal teda Úrad pre letovú bezpečnosť pre civilné letectvo. A ešte kloby. Na mňa sa lobby obracovala, obracala snáď ešte viac, boli to letecké spoločnosti a pôsobili na mňa naozaj roky. roky. Ale v tejto otázke musím povedať, som mal viac lobby zo strany odborov, hlavne zo strany pilotov, čiže poslanci nech to vykladajú ako chcú, ale skutočnosťou je, že lobby je intenzívna, veľmi silná, majú na to právo ale prosím, nehovorte tu o lobby zo strany leteckých spoločností, keď tá lobby poch prichádzala od eh, oboch strán, oboch strán eh, tejto otázky. Dámy a páni, toto bol posledný rečník, už som to povedal predtým. Pán Kramer, trikrát ste vystúpili. Fakt to už nie je možné. A teraz dávam na uzavretie priestor pánovi komisárovi. Nech sa páči. Dámy a páni, Všetci čakáme na vaše roznutie zajtra v hlasovaní. Poviem tam len jednu vec a to, že v politickej diskusii pokiaľ ide o lobby a tak ďalej, obracali sa aj na mňa. Odbory to boli, neboli to letecké spoločnosti v tejto otázke. Ale ak si dobre spomínam, my sme vytvorili iniciatívu pre transparentnosť, teda eh, aj vy si ste spomínate, vytvorili sme register e, rôznych záujmových skupín. Neviem, či títo všetci sú tam registrovaní, máme ich 5700 takýchto registrovaných subjektov. Takže naozaj vidíte rozmer tej lobby, ich mieru organizácia a tak ďalej. Takže o lobingu by sa dalo hovoriť veľmi dlho, keby bolo treba. Ale pokiaľ o túto otázku, ja osobne si myslím, že takéto tabulky by nemali byť predmetom politického rozhodnovania. Ja nemôžem rozhodnúť 10.45, 10.15, 10.30. A toto je regulácia nasadenia, pracovného nasadenia, časov nasadenia. Toto by mali robiť experti. Ak vy tento návrh odmietnete, ja to vrátim EASE, e, ktorá má veľmi dobrú reputáciu v oblasti bezpečnosti. Toto bolo potvrdené pri viacerých príležitostiach. A pokiaľ je o tých e, pilotov, čo zaspávajú, toto sa tu diskutovalo. Pani Foster povedala, aby sme to tiež overili, že tieto informácie sú nesprávne. K takémuto ničomu nedošlo. Ale oni môžu zaspať. To je v nariadení. Autopilot na dlhých letoch je stále zapnutý. Takže žiadne mystifikácie, prosím. Je tu určitý čas, kedy pilot musí byť hore, kedy e, musí byť v delí, kedy nemôže spať, ale toto všetko je uvedené v tom nariadení. Takže žiadne mystifikácie, nevytvárame tu dojem, že e, keď pilot spí, tak e, sú všetci ohrození. Že to lietadlo nie je pod kontrolou. Na tom sa pracuje. Toto je proces technického vylepšovania tak aby sme sa vyhli akémukoľvek bezpečnostnému riziku, ktoré by mohlo vyvstať vrátanie teda nehody. Európa je naozaj najbezpečnejšou letovou zónou, vychádzajúc údajov z roku 2012 celosvetovo. Takže vôbec dochádza k zhoršovaniu bezpečnostnej situácie leteckej doprave. Vôbec nie. To je všetko z mojej strany. Ja si myslím, že tento návrh je zlepšením v porovnaní s e, situáciou momentálne. Samozrejme, že rešpektujem vaše rozhodnutie, nech bude akékoľvek a keď bude negatívne, tak to pôjde znova na stôl expertom. Ďakujem pekne a teraz v mene výboru pre dopravu poprosím pána Alkadraviho, aby to zhrnul. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, ik wil om te beginnen de collega's danken. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegom za túto rozpravu. Myslím si, že bez výnimky nám všetkým ide o bezpečnosť letovej premávky a nemôžem akceptovať, pán Kramer, že tu vzbudzujete názor, že tí, ktorí zajtra budú proti, sú proti bezpečnosti. Nie, my sme len vyvodili iné závery ak by sme podporili váš návrh, potom by niektoré krajiny museli zotrvať v momentálnom status quo. Pokiaľ ide o nočné lety, budete mať situáciu, kedy e, bude maximálny čas letov 11 hodín 45 minút a teraz už len 11 hodín. Vedel by som e, vám aj o ďalších príkladoch porovnávať a celkový e, počet nalietaných hodín z 1300 za rok poklesne na maximálne 1000 a aj týždenný pracovný čas sa e, vylepší, takže nemôžete tvrdiť, že je to nebezpečný návrh. A na záver e, chcem ešte prispieť k tomu, aby sa vysvetlilo jedno nedorozumenie. Stále sa to porovnáva s národnými ustanoveniami, ale e, existujú skôr len národné platné praktiky a tie aj naďalej zostanú v platnosti vďaka tarifným e, dojednaniam. A na záver nesmieme zabudnúť, že mnohí e, túto sociálnu ochranu momentálne vôbec nepožívajú, o ktorej sa tu spomínalo, že ju stratia. Pomyslíme na osadenstvo nízkonákladových spoločností. Títo budú podstatne lepšie chránení. Takže môj osobný názor je, že tento návrh by sme nemali podporiť Plénum sa vyjadrí, bude hlasovať a budeme akceptovať to, čo plénum rozhodne. Pán Kramer, k rokovaciemu poriadku. Rád by som vedel, prečo pán Elka Drau hovorí, Eh, ktorý hovorí v mene výboru TRAN, hovorí o svojom osobnom eh, mm, názore a nie o tom, eh, aký je oficiálny názor v našom výbore, ktorý hlasoval 21 k 13. Taká bola dohoda v rámci výboru TRAN. Pán Simpson s tým súhlasil. Ladies and gentlemen, Uh, Dámy a páni, máme tu jeden návrh uznesenia.